Mesdames et messieurs, je vous propose de prendre place. Dámy a páni, navrhujem, aby ste zaujali svoje miesta. Už meškáme štvrť hodinu. Dúfam, že ste si nezabudli hlasovacie karty. Ak nie, tak ešte prosím rýchlo si pre ne odbehnite. Budeme mať totiž to trošku zložitejšie hlasovanie. Ďakujem. Alors, Alors, est-ce qu'on va nous servir du café et du thé, me demande-t-on. Vraj po hlasovaní sa bude nalievať káva a čaj, počas hlasovania to nejde, takže vítam všetkých prítomných. Najskôr príjmeme program schôdze, pýtam sa, či sú námietky, pripomienky k návrhu programu. <clears throat> Zdá sa, že nie, takže je program prijatý. Teraz e, k zápisnici zo schôdze z 29. a 30. augusta 2011. Ak máte nejaké pripomienky k zápisnici, prosím dajte vedieť sekretariátu pred koncom dnešnej schôdze. Inak táto zápisnica bude schválená. Ešte poviem, že máme minútu na hodinu otázok na komisiu, ale žiadnu otázku sme nedostali, takže to máme vybavené oznámenie predsedničky, žiadne z mojej strany, takže ďalší bod. Európska komisia má nejaké oznámenia. Pán Dominiko Rosa, nech sa páči, máte maximálne dve minúty. Veľmi stručne viem, že budete hlasovať. My teraz pracujeme na Rade pre zahraničné záležitosti, rozvojová časť, bude sa to konať v novembri. My chceme hlavne hovoriť o oznámeniach, ktoré vám predstavila moja kolegyňa na poslednom výbore DV, teda v tých hlavných líniách a e, s členskými krajinami dúfam, že budeme môcť hovoriť o usmerneniach, ako e, zvýšiť dopad európskej e, rozvejovej pomoci a taktiež hovoriť o rozpočtových záležitostiach. A ešte jedna vec, ktorá môže byť zaujímavá pre tento výbor do konca roka. Komisia by mala zverejniť správu o konzistentnosti rozvojových politik. Je to dosť významná správa a minulý rok alebo v minulosti e, to ostalo dosť nepovšimnuté, tak dúfam, že tentokrát sa to použi, použije proaktívnejšie, sa to viac zviditeľní a teda, že sa bude hovoriť aj o podrobnostiach, pretože to môže mať význam pre tento e, výbor DV. Toľko z mojej strany, pani predsednička. Ďakujem pekne. Politika EU Budeme teraz e, hlasovať. Všetci musia mať hlasovaciu kartu, aj ja. Všetci majú karty, dúfam. Takže prvé hlasovanie. Najskôr si urobíme test. Prosím, hlasujte s kartami. Nie, pán Berman, to je, to je test. Chceme si overiť, či všetky karty e, fungujú. Ste za, dobre, takže končím hlasovanie. Koľko nás je? niekto chýba. Všetci už odhlasovali, takže ešte raz test. Hlasovanie je otvorené. Naozaj chcem, aby všetky karty boli vložené do hlasovacieho zariadenia. končím hlasovanie. Myslím, že je to v poriadku. Dobre. Takže hm, najskôr prvé hlasovanie. Oui, mais moi je l'ai. Alors attendez voir. Une seconde, s'il vous plaît. Ešte malý momentík. Alors, premier vote, excusez-moi. Dobre, takže prvé hlasovanie politika EÚ týkajúca sa biomasy a jej vplyv na rozvoj. Prvý pozmeňujúci návrh tiež elektronicky. No nie, dobre, takže e, dvihnutím ruky, kto je za, proti, kto sa zdržíva hlasovania. Schválené. Schválené. Teraz konečné hlasovanie o ústnej otázke. Kto je za, kto je proti, kto sa držia hlasovania schválené. Pokračujeme. Otázka na komisiu. Prvý pozmeňujúci návrh, kto je za, proti, kto sa zdržíva hlasovania schválené. Druhý pozmeňujúci návrh, kto je za, proti, kto sa zdržiava hlasovania schválené. Konečné hlasovanie, kto je za, proti, kto sa zdržiava hlasovania schválené. Teraz uznesenie. Je to trošku zložité dnes. Mm schválenie návrhu uznesenia, návrh 27, kto je za, proti, kto sa zdržíva hlasovania, zamietnuté. 28, kto je za, proti, kto sa zdržíva hlasovania, zamietnuté. 29 v dvoch častiach, kto je za, proti. Elektronicky si to overíme, prosím, hlasujte. 29 prvá časť. Hlasovanie je ukončené. <clears throat> Zamietnuté. Druhá časť, kto je za, opäť elektronicky. Prosím, hlasujte. Kto je... Nie, končím hlasovanie. Schválené. Návrh 30, opäť v dvoch častiach. Prvá časť e, s vyhnutím ruky, kto je za, proti. Kto sa zdržíva hlasovania, schválené. Druhá časť, to je za, proti. Kto sa zdržíva hlasovania zamietnuté. Ústny pozmenujúci návrh číslo 1. Kto je za? Proti. Kto sa zdržíva hlasovania zamietnuté. 31. Kto je za? Proti. Kto sa zdržíva hlasovania zamietnuté. 32. Kto je za? Proti. Kto sa zdržíva hlasovania schválené. Ale pán Berman, neviem, či ste hlasovali za alebo proti, takže ešte raz 32 za. Proti? to sa zdržal hlasovania? Schválené. Ďalšie odpadá. 33 teraz. Aj ten návrh odpadá. Ústny si návrh 3 za. Proti. Zdržal hlasovania zamietnuté. Návrh 34 za. Proti. Kto sa zdržal hlasovania zamietnuté. 35 za. Proti. Jedno sa zdržal hlasovania zamietnuté. 36 za, proti, kto sa zdržal hlasovania schválené. Návrh 37 v dvoch častiach, to je za prvú časť, proti, kto sa zdržal hlasovania schválené. Druhá časť, kto je za, proti, kto sa zdržal hlasovania zamietnuté. Návrh 4 ústny za, proti, kto sa schválené, návrh 38 odpadá, 39 za, proti, kto hlasovania elektronicky si to overíme, prosím hlasujte. <clears throat> Hlasovanie končím. Pani Sargentini e, zamietnuté. Nech sa páči, pani Sargentini, hlasíte sa o slovo. Moja karta je na ceste a tu som e, chcela hlasovať za, ale aj tak je to zamietnuté. Ja som vám to chcela iba povedať. Prekrikujú sa rečníci. 40 za... Nie, pardon, 39. Nie, nie, nie, práve sme hlasovali o 39. Takže teraz 40. Za proti, zdržal, e, schválené. Ústny návrh číslo 5, kto je za, proti, kto sa zdržal hlasovania zamietnuté, 41, za, proti, kto sa zdržal hlasovania schválené, 42 za, proti, kto sa zdržal hlasovania schválené, 43 za, proti, kto sa zdržiava hlasovania. Overíme si to elektronicky, prosím, hlasujte. Hlasovanie teraz končím. Je to schválené, ale naozaj e, nechcem kritizovať, ale nie je ťažké doniesť si kartu, pretože potom si to vyžaduje 10 krát viac práce. Neviem, je to tak zložité? čo sa, čo sa stalo? Ja e, normálne nemôžem prijať iné ako elektronické hlasovanie, keď sa hlasuje elektronicky a keď nebudem dostatočne prísna, tak to bude trvať ešte 3 roky. Malo by to raz a navždy skončiť. Prosím, myslíte na svoju kartu. E, pani Keller, kto ešte nemá e, kartu? Dobre, teraz máte už kartu, takže výnimočne už sa to viackrát stalo, že viacerým e, chýbala karta a nebol z toho problém. Ja viem, že som ju mala mať, lutujem, ale naozaj to nie je prvýkrát. Ja viem, že sme mali začať pre desiatou, ale ja som mala aj trošku iné povinnosti, takže bola by som rada, keby sme začínali na čas a nie skôr. A ešte raz opakujem, že to nie je prvýkrát, čo niekto nemá kartu. Ja nie som prvá. Ja viem, že často sa to akceptuje, ale v niektorých skupinách e, došlo k zneužitiam, takže už sa často neakceptuje inak elektronické hlasovanie, pretože e, sa to potom zvrháva. E, bolo známe, že ide o elektronické hlasovanie a vtedy treba kartu, inak sa to nejde, nemôžem akceptovať iné ako elektronické vyjadrenie e, v hlasovaní. Musí to skončiť, pretože potom to musíme na novo počítať a musia sa tam robiť poznámky. Takže je to skôr otázka zdravého rozumu a rešpektovania ostatných. Keď sa hlasuje, tak jednoducho si zoberú všetci svoju kartu. Takže teraz výnimočne si to zopakujeme, ale na budúce, keď budem predsedať, tak už výnimky nebudú treba byť disciplinovaný. Pán Kašman a potom budeme pokračovať v hlasovaní. Uh, no. Pani predsedajúca, ja akceptujem a ocenujem vaše vedenie hlasovania, ale zase súhlasím s kolegami, že nie vždy v iných výboroch sa takto dodržiava toto pravidlo. Ako i vy samozrejme máte právo ho vyžadovať, a samozrejme, že keď niečo má byť elektronicky odhlasované, tak to má byť, má to byť e, na programe napísané takto, než tým predtým a má, než tam prídeme. A ma, malo by to byť aj povedané na konferencii predsedov, pretože to zjednoduší prácu vám aj nám všetkým. Ale skutočne, keď sa pozrieme do minulosti, e, ľudia mohli, mali možnosť hlasovať, keď za sebou nemali kartičku aj inde v minulosti. Les votes, les votes sont à... Hlasuje sa s dvihnutím ruky. Keď sú pochybnosti, tak sa to overí elektronicky a to sa vopred nedá vedieť, teda či budú pochybnosti alebo nie. Teraz budeme o tom 4 hodinu hovoriť, takže preto ja navrhujem, aby sme jednoducho hlasovali teda či, o tom, či e, akceptujeme hlasovanie bez karty alebo iba s kartou. Pán Görens, vy ste nás tak vystrašili, že pani Keller práve našla svoju kartu vynikajúco, teší ma to, takže odteraz už e, nebudem akceptovať e, hlasovanie bez karty, ak pôjde o elektronické hlasovanie, treba rešpektovať pravidla, inak o pár rokov nebudú žiadne pravidla, bude to úplný chaos a to nie je normálne. To, že niekto uplatňuje pravidlo, neznamená, že to môžu robiť všetci. Takže 43, vynimočne si to zopakujeme, keďže pani Keller už má svoju kartu elektronicky. Prosím, hlasujte. Hlasovanie končím. Je to zamietnuté. 44, kto je za? Proti? Tu sa zdržiava hlasovania zamietnuté. 45 za, proti? Zdržiava hlasovania schválené. 46 za, proti? Elektronicky si to overíme. 46, prosím, hlasujte. Hlasovanie končím. Zamietnuté 47 za, proti. Kto sa zdržiava, zamietnuté 48 za, proti. Kto sa zdržiava hlasovania, schválené 49 za, proti. Kto sa zdržiava hlasovania, elektronicky z to overíme. 49, prosím, hlasujte. Hlasovanie je ukončené. Zamietnuté. 50 za. Proti. To sa hlasovania zamietnuté. 51. Ten návrh bol stiahnutý. Teraz návrh Ide o odsek 10. Kto je za? Proti? zdržuje hlasovania? Zamietnuté? Nie, musíme si to najskôr overiť elektronicky. Prosím, hlasujte. Ide o oddelené hlasovanie. Pardon, o, o samostatné hlasovanie o odseku 10. <clears throat> Je to v poriadku? Hlasovanie je ukončené. Zamietnuté. Úvodné ustanovenia teraz. Návrh 4 za, proti. Kto sa zdržoval hlasovania, musíme si to overiť. Prosím, hlasujte. Hlasovanie končím. Zamietnuté. Návrh 5, kto je za, proti kto sa zdržal schválené, 6 za, proti, kto sa zdržiava, zamietnuté, 7 z... Pán Kašman si chce overiť šestku, takže prosím, elektronicky hlasujte. Hlasovanie končím. 10, 10, máte pravdu, je to zamietnuté. Bolo to veľmi tesné. Sedmička v dvoch častiach. Prvá časť, kto je za, proti, kto sa držal hlasovania schválené, druhá časť za, proti, kto sa držal hlasovania zamietnuté. Ešte tretia časť, tu som nevidela, takže kto je za, proti, kto sa zdržiava zamietnuté, návrh 8 za, proti, kto sa zdržiava hlasovania Myslím, že je to zamietnuté, ale overíme si to elektronicky. Prosím, hlasujte. Hlasovanie končím. Áno, zamietnuté je to. Devina za. Proti, kto sa držia schválené, 10 v dvoch častiach. Za prvú časť. Proti, kto sa držiava schválené, druhá časť za. Proti, kto sa držiava zamietnuté. 11 za, proti, kto sa zdržieva schválené, 12 za, proti, kto sa zdržiava, schválené 13 za, proti, kto sa zdržiava, schválené ústny návrh 6 za, proti, kto sa zdržiava, schválené návrh 14 v dvoch častiach, ale nie odpadá tento návrh, takže 15 za, proti, kto sa zdržiava, zamietnuté 16 za, proti, overíme si to elektronicky, mám pocit, že je to zamietnuté, ale prosím, hlasujte za 16. Hlasovanie končím. 10, 10, takže je to zamietnuté. Navrh 17 za, proti, kto sa zdržíva schválené, 18 za. Nie, tento návrh odpadá, takže 19 za, proti, overíme si 19 elektronicky. Prosím, hlasujte. Hlasovanie je ukončené. Zamietnuté 20 za, proti, kto sa zdržiava, schválené 21 za, proti, kto sa zdržiava, zamietnuté 22 za, proti. Overíme si to elektronicky. Prosím, hlasujte o 22. Hlasovanie je otvorené ešte jeden chýba, tak teraz je hlasovanie ukončené, zamietnuté. 23 za, proti, kto sa zdržíva schválené, 24 za, proti. Overíme si 24, prosím hlasujte. Hlasovanie ukončené, zamietnuté. Oddelené hlasovanie, úvodné ustanovenie K za, proti, kto sa zdržiava, zamietnuté, 25 za, proti. Overíme si to elektronicky, prosím, hlasujte o 25-ke. Hlasovanie je ukončené. Hlasovanie je, je ukončené, teda nie ešte čakáme. Je to zamietnuté podľa mňa. Radšej počkajme, lebo budeme obvinení z niečoho. Hlasovanie je ukončené v tejto chvíli. Schválené. Ďaká pani Kaiser, môžete sa jej poďakovať. 25 26 za, proti, kto sa zdržie, zamietnuté. Oddelené hlasovanie. Nie, nie, te, tento návrh odpada, takže ideme ďalej. Teraz e, hlasujeme o citáciách. Prvý úvodný návrh schválený, dvojka za, proti, kto sa zdržiava schválený, trojka za, proti, kto sa zdržiava schválené. Teraz hlasujeme o uznesení, o celom uznesení elektronicky. Prosím, hlasujte. Hlasovanie je ukončené. Schválené. Pani predsednička, bolo by možné tú prvú e, stranu urobiť unblock? Správa Kašmárek. Pri prvej strane to nejde unblock podľa všetkého. nie, niečo z toho bude unblock, ale nie celé, pretože sú tam isté rozdiely, pokiaľ sa nemilím. Pokračujeme 7-8 spolu, kto je za, proti, kto sa zdržíva hlasovania schválené, 9 za, proti. Overíme si to radšej elektronicky. Devina, nech sa páči. Hlasovanie končím. Je to zamietnuté. Teraz unblock. blok. Myslím, že môžeme hlasovať až e, do konca, pretože to je tu nejaká chyba v 25. Sme vlastne za. A keď nie sú žiadne rozdiely, tak môžeme hlasovať en bloc o všetkých podmienky na rok. Ja som tam mala mínus, takže ide o omyl. Pán Kašman? No, <clears throat> Pán Kašman najskôr. Oui, uh, c'est vrai. Uh, up, up till 26. Až po 26. Čiže všetko vrátanie 25. OK. Alors, nous allons voter en bloc. Dobre, že, takže en blok, ale pán Görens. Pre vás je to po 24. Vrátane 24. -ky. Ani 16. -ka. No, nevadí, tak radšej ideme návrh po návrhu. No alebo dobre, 10 až 15, vrátanie 15 za, proti, kto sa zdržieva schválené, 16 za, proti, kto sa zdržieva schválené. Teraz môžeme unblock od 17 po 24 vrátane. Kto je za v tom prípade proti? Za zdržieva schválené 25, teda 25 až 27. Nie, iba 25. Za proti, kto sa zdržieva schválené, 26 za, proti, kto sa zdržieva schválené, 27 za, proti, kto sa zdržieva schválené. Úvodné ustanovenie. Amblok, kto je za, proti, kto sa zdržieva hlasovania schválené. Teraz citácie, amblok za, proti, kto sa zdržieva hlasovania schválené. Konečné hlasovanie elektronicky. Prosím, hlasujte. Hlasovanie je ukončené. Je to schválené jednomyselne. Teraz správa Preda 19 za, proti, kto sa zdržieva schválené, 20 za, proti. Ide to moc rýchlo. No, vidíte, už mi klepú po prstoch, lebo idem moc rýchlo. Pane predsedajúca, môžem povedať za výbor, že vy ste skutočne naozaj efektív, najefektívnejšou predsedničkou pri hlasovaní. Alo, me... Ďakujem, pán Kašman. Kde sme? Návrh 20. Za. Proti. Kto sa zdržiava zamietnuté. 21 za. Proti. Kto sa zdržiava schválené. 22 v dvoch častiach. Kto je za prvú časť? Kto je za prvú časť? Proti. Kto sa zdržiava schválené. Nemôžete mi lichotiť, pretože potom už neviem, čo hovorím. Druhá časť za, proti, kto sa zdržiava, zamietnuté. Prvý kompromis. Za, proti, kto sa zdržiava schválené. Teraz toto všetko odpadá, takže 28 za, proti, kto sa zdržiava, zamietnuté, 29 za, proti, radšej si to overíme elektronicky, elektronicky 29, hlasovanie končím v tejto chvíli zamietnuté. Moc dobre nevidím, pozerám sa u vás. 30 v dvoch častiach za prvú časť, proti, kto sa zdržiava, schválené. Druhá časť za, proti, kto sa zdržiava. Radšej si to overíme. Prosím elektronicky o druhej časti. Hlasovanie je otvorené, hlasovanie je ukončené, schválené. Návrh 31 v dvoch častiach. Prvá časť za, proti, kto sa zdržiava schválené, druhá časť za, proti, kto sa zdržiava zamietnuté, 32 za, proti, kto sa zdržiava schválené, 33. Nie, 33 odpada. 34 za, proti, kto sa zdržiava zamietnuté, hm, ústny návrh číslo 1 za, proti, kto sa zdržíva schválené, 35 odpadá. <clears throat> Takže 38, dve časti. 36 ešte predtým, pardon. I, I think I recall... Myslím, že si prepamý, pamätám, že podmienujúci návrh číslo 34 vypadol. Čiže mali by sme ísť 35. Yes, 34 was rejected, in which... bola, 34 bola zamietnutá a preto, respektíve neprešla. Nie, máte absolútne, máte pravdu, prečo vás nepočúvam. A? Voilà, voilà. Áno, a ja sa pýtam, chcete ma zmiasť, pán Kašman? Obvykle to robí pán Görens, dnes ste to vy. Uh, 36. 36 za. Proti, kto sa zdržíva schválené, 37 za. Proti, kto sa zdržíva schválené, 38 v dvoch častiach za prvú časť. Proti, kto sa zdržiava, zamietnuté. No ale mám isté pochybnosti, radšej si to overíme. Hlasujte elektronicky o prvej časti, prosím. Hlasovanie končím. Schválené. Vidíte. Druhá časť za. Proti. Kto sa zdržiava? Schválené. Ústny návrh číslo 2 za. Proti. Kto sa zdržiava? Schválené. 39 odpada. Kompromis C za. Proti. Kto sa zdržiava? Schválené. Návrh 40 odpada. Kompromis B za, proti, kto sa zdržíva schválené. Aj ďalej to odpada, takže 42. Odpada tiež. 46 za, proti, kto sa zdržiava schválené, 43 a zvyšok e, odpadá. Teraz sme teda pri ústnom návrhu 3, dve časti za, Prvú časť proti, kto sa zdržiava schválené, druhá časť za, proti, kto sa zdržiava. Je to čestné, radšej si to overíme elektronicky. Tú druhú časť, prosím. Hlasovanie končím. Schválené. 47 odpadá. 48 za, proti. Kto sa zdržiava, zamietnuté. 49 za, proti, kto sa zdržíva schválené, 50 za, proti, kto sa zdržíva schválené, 51 za, proti, kto sa zdržíva schválené, 52 v dvoch častiach, prvá časť, 52, pardon, za, proti, kto sa zdržíva schválené, druhá časť za, proti, kto sa zdržíva zamietnuté, 53 za, proti, tu sa zdržiava zamietnuté, 54 odpadá, 55 za, proti, kto sa zdržieva schválené, 56 odpadá, 57 No, 57 a 8 sú identické, takže spoločne o nich hlasujeme za, proti, kto sa zdržiava schválené. 59 za, proti, kto sa zdržiava schválené, 60 za, proti, kto sa zdržiava schválené, 61 za, proti, kto sa zdržiava schválené, 62 za, proti, kto sa zdržiava schválené, 63 odpadá, kompromis D za, proti, kto sa zdržiava schválené, 64 odpadá, 65 za, proti, kto sa zdržiava. Overíme si to. Prosím, hlasujte. Hlasovanie končím. Schválené. 66 za. Proti. Kto sa zdržiava? Schválené. Kompromis E za. Proti. Kto sa zdržiava? Schválené. 60, ďalšie odpadá. Takže teraz 70 za, proti, to sa zdržiava schválené. Teraz úvodné ustanovenia. 5 za, proti, kto sa zdržieva schválené. 6 za, proti, kto sa zdržieva schválené. 7 za, proti, kto sa zdržieva, ale toto si radšej overíme. Prosím, hlasujeme o sedmičke. Hlasovanie končím. Schválené. 8 za, proti, kto sa zdržava schválené, 9 za, proti, kto sa zdržiava schválené, ústny návrh 4 za, proti, kto sa zdržiava schválené, 10 odpadá, 11 za, proti, kto sa zdržiava schválené, 12 za, proti, kto sa zdržiava schválené, ústny návrh 5. Mm, tento návrh nie je priateľný. Dobre. Ideme ďalej. 13 za proti, to sa zdržiava schválené. 14, kto je za, pán Berman štrajkuje, proti, to sa zdržiava schválené. <laughs> Už nehybete rukou, preto som to povedala. 15 za, proti, kto sa zdržiava schválené. 16 za, proti, kto sa zdržiava schválené. 17 v dvoch častiach za prvú časť, proti, kto sa zdržiava schválené. Druhá časť za, proti, kto sa zdržiava schválené. Návrh 19, 18 opravuje sa, predsednička za, proti, kto sa zdržiava schválené. Teraz e, citácie. Môže byť? Kto je za? Proti? Kto sa zdržiava? Schválené konečné hlasovanie elektronicky. Prosím, uh, hlasujte. Hlasovanie je ukončené. Jednomyselne je to schválené. Teraz sa uh, vymenia osoby po mojej lavici. Správa Noiser teraz. Pripravený 1 za, proti, schválené 2 za, 2 a 3 spolu za. Nejaké ťažkosti? Ešte raz. Dvojka, trojka spoločne za, proti. Overíme si to. Hlasujeme elektronicky o dvojke a trojke. Hlasovanie je ukončené. Zamietnuté. 4 za, proti, kto sa zdržieva schválené, 5 za, proti, kto sa zdržiava schválené, 6, 7 dokopy za, proti, kto sa zdržiava, ale radšej si to overíme elektronicky, 6 a 7 spoločne. Hlasovanie je ukončené v tejto chvíli. Schválené. 8, nie, pardon, 9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 za, proti, to sa zdržiava, schválené, kompromis A, za, proti, kto sa zdržiava, schválené, návrh 16, 17, 18 odpadajú, návrh 19 za, proti, kto sa zdržiava, schválené, 20 za, proti, overíme si číslo 20, prosím, hlasujte elektronicky. Hlasovanie je ukončené. Schválené. Návrh 21 za, proti, kto sa zdržíva schválené, 22 za, proti, radšej si to overíme elektronicky, 22, hlasujte elektronicky, hlasovanie končím, schválené, konečné hlasovanie elektronicky. Prosím, hlasujte. Hlasovanie je ukončené v tejto chvíli. Jednomyselne je to schválené. Teraz ideme ďalej. Správa Görens. Pripravený. Návrh 1 za, proti, tu sa zdržíva schválené. 2 za, proti. Radšej si to overíme elektronicky. Návrh 2. Hlasovanie je ukončené. Schválené. Číslo 3 za, proti. Tu sa zdržieva zamietnuté. Konečné hlasovanie elektronicky. Prosím, hlasujte. Hlasovanie je ukončené. Schválené. Takže ideme ďalej. Správa z Argentíny. Obchodné a investičné bariéry. Návrh 1. Za. Áno, áno, správa z Argentíny. jednotka za, proti. Overíme si to elektronicky. Prosím, hlasujte o jednotke. Hlasovanie končím. Zamietnuté ústny pozmenujúci návrh. Jeden za, proti, to sa zdržiava skoro žiadna ruka sa nepohla, takže elektronicky ústny návrh 1. Prosím, hlasujte. Hlasovanie je ukončené. Schválené. Návrh 2. Odpada. 4. Za. Jednotka bola zamietnutá. Takže hlasujeme o štvorke. Súhlasíte? Pán Kašman namieta. Okay. Do... V poriadku. Hlasujeme o štvorke. Za. Proti. Kto sa zdržiava? Eh, robte to eh, koordinovane alebo ja spomalím 4 za, proti. Takže elektronicky, predsa len. Hlasujeme o štvorke. Hlasovanie je ukončené. Schválené. Návrh 3. Za. Proti. To sa zdržíva schválené. 5 za proti, kto sa zdržiava schválené. 6 za, proti, kto sa zdržiava zamietnuté. 7, dve časti. Prvá časť za, proti schválené. 8 za, pardon, druhá časť za, proti schválené. Návrh 8 za, proti, kto sa zdržiava schválené. 9, dve časti Prvá časť za, proti, to sa zdržíva zamietnuté. Dva, druhá časť za, proti, to sa zdržíva schválené. Kompromis A za, proti, kto sa zdržíva schválené. Návrh 10 za. Nie, tento návrh 10 odpadá. 11 a 12 spolu za, proti, Overíme si to. Hlasujte, prosím. Hlasovanie ukončené. Zamietnuté. Návrh 13 za. Proti. Kto sa zdržiava schválené. Návrh 14 za. Proti. Kto sa zdržiava schválené. Návrh 15 odpadá. Návrhy 16 a 17 spolu za, proti. Overíme si to elektronicky. 16, 17. Hlasujte, prosím. Hlasovanie je ukončené. Schválené. Kompromis B. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava zamietnuté? Návrh 18 za, proti, sa zdržiava. Odpadá? Odpadá, ak 16 a 17 boli schválené, takže pardon. <clears throat> Aj 19 odpadá, 20 za, proti, kto sa zdržiava schválené, 21 za, proti, kto sa zdržiava schválené, 22 za, proti, kto sa zdržieva, schválené. 23 za, proti. Radšej si to overíme. Prosím, hlasujte o 23. Hlasovanie je ukončené. Zamietnuté. 24 za, proti, kto sa zdržiava, schválené. Kompromis C, za. Ale nie, predsa len to odpadá. Ešte momentík. Áno, áno, odpadá to. 25 za. Proti. Kto sa zdržieva zamietnuté. 26 za. Proti. Radšej si to overíme, je to tesné. 26, prosím, hlasujte. Hlasovanie je ukončené o 26. Schválené. 27, dve časti, prvá časť za. Proti, kto sa zdržieva, schválené. Druhá časť za proti, kto sa zdržiava, schválené. 28 za, proti, kto sa zdržiava, schválené. 29 za, odpada, pardon. Aj 30 odpadá. Kompromis D za, nie, pardon, kompromis D odpadá, aj 31, aj 32. Takže sme pri návrhu 33. Kto je za? Kto je proti? Overíme si to elektronicky. Hlasujte, prosím. Hlasovanie je ukončené v tejto chvíli. Schvá... Nie, zamietnuté, opravuje sa predsednička. Konečné hlasovanie elektronicky. Hlasujte, prosím. Hlasovanie je ukončené v tejto chvíli. Zamietnuté. Ideme ďalej. Hlasovať budeme o správe Eva Žoli. Pripravený. Kompromis číslo 1. Ja navrhujem unblock e, až po druhý návrh. Kto je za? Proti? Tu sa zdržíva schválené. Návrh 3 odpadá. 4 za, proti, kto sa zdržíva schválené. Návrh 5, kto je za, proti, kto sa zdržíva schválené. Kompromis 2. Kto je za, proti, kto sa zdržíva schválené. 6 až 9 odpadajú. Kompromis 3. Kto je za? Proti? Kto sa zdržíva schválené? Ďalší návrh odpadá, takže 11 za, proti, kto sa zdržieva schválené, 12 za, proti, kto sa zdržieva schválené. Ústny pozmenujúci návrh 1 za, proti, kto sa zdržieva schválené. Navrh 13 odpadá, čiže 14 za, proti, to sa zdrží vás zamietnuté. Konečné hlasovanie elektronicky, prosím. Hlasovanie je ukončené. Správa je jednomyselne schválená. Takže hlasovanie je ukončené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 Nous allons bientôt commencer. Est-ce que la commission est là Nous avons demandé à la commission... Je tu komisia prítomná. Mali prísť o 3 čtvrte na 11, je skoro 10 minút, o 10 minút neskôr, tak eh, navrhujem, aby sme začali. Získali sme trochu času, tak nechcem teraz opäť sa dostať do časového sklzu. Máme nabitý program. Nikdy viac ako 5 minút nečakám, to dúfam už všetci vedia. Ako viete, nadchádzajúca konferencia OSN o klimatických zmenách sa bude konať v Durbane. Prosím o pozornosť teda v Južnej Afrike od 28. novembra do 9. decembra. Po e, výbor Envy chce čo najkonzistentnejšie uznesenie e, spolu s ostatnými výbormi, preto e, koordinátori nášho výboru sa chcú zúčastniť na tomto uznesení. Bude e, akýsi dokument, ktorý poslúži aj pre dnešnú diskusiu. Tento dokument bude pozmenený a schválený 11. oktobra na našej nadchádzajúcej schôdzi. Komisia dostane slovo, aby mohla odprezentovať toto oznámenie a potom dostanú slovo jednotliví poslanci. Nech sa páči komisia. Kto by sa tak e, chcel vyjadriť? Paolo Ka- Karidy, máte slovo. Oui, merci beaucoup. Uh, donc, uh... Ďakujem pekne. Um, yes, concerning the... Čo sa týka návrhu uznesenia, áno, vítame toto uznesenie v takej podobe, ako je, je momentálne vďačný za jej obsah. Mám tu len jednu poznámku, ktorá sa týka kľúčových cieľov. Keďže sa teraz nachádzame vlastne, eh, spomína sa tu v druhom odseku, že by mala byť otvorená ešte pred e, konferenciou v Durbane. Sa má pokračovať to do druhého obdobia, druhej fázy a potom tu v odseku 3 sa spomína, že je potrebné zabezpečiť dodržanie právne, medzinárodne právnej záväznej dohody. My sme chceli len povedať, že bez určitých praktických dôvodov možno, že by nebolo celkom, um, možno, že múdre otvorenie takéto niečo deklarovať. E, možno, že môžeme vyjadriť, že sme pripravení to zvážiť, ale neviem, či to nie je trošku priveľa. Myslím, že a s ostatným viac menej súhlasíme so všetkým. A ja ďakujem vám za tento návrh znesenia. OK, merci beaucoup. La parole est au... Ďakujem pekne, takže teraz sa môžu prihlásiť rečníci o slovo. Sú vôbec nejakí? Pani Keller. Sorry, we're talking about the Durban report, right? Hovoríme teda o správe z Durbanu, áno? Is not here yet, right? Ešte tu nie je spravodajca, je to tak? Je to ústna, teda otázka na ústne zodpovedenie, Žiadne spravodajca nie je. I have indeed a few points. Uh... Tak ja samozrejme máme, mám niekoľko bodov, samozrejme my veľmi vítame tý, túto otázku. Myslím si, že poukazuje na problémy, s ktorými sa venujeme vo našom výbore prakticky celý čas, pretože um, klíma je prakticky pri všetkom, čo robíme sú tu niektoré veci, ktoré mm, si vyžadujú určité skonkretizovanie. Samozrejme, že my súhlasíme s tým, že financovanie klímy by malo byť ešte akože doplňujúce, ale alebo treba získať ďalšie peniaze, ale keď sa povie, že ďalšie prostriedky treba nájsť nové a každý si inak predstavuje pod pojmom, tý, týmto pojmom doplňujúce prostriedky, čiže ako nejaké ďalšie, čo musíme jednoducho zadefinovať, aké by tam malo byť pretože taká definícia, keď bude potom tá, bude, to bude ísť potom právne záväzné. Keď sa povie, že toto je to, to a to a každý bude vedieť, o čo ide. Ešte by som chcela povedať, že je tu ďalšia iniciatíva, červená iniciatíva. Myslím, že by bolo teraz spomenúť, lebo je to jeden zo spôsobov riešenia boja proti klimatickým zmenám takým priateľským spôsobom. Potom ďalšia, teda to by sme chceli doplniť otázku transferu technológií, o ktorých si myslíme, že by mohli hrať dôležitú úlohu v boji proti klimatickým zmenám tým, že by sme transferovali technológie napríklad v oblasti energetiky, v otázkach e, energetických úspor, účinnosti energetickej pre rozvojové krajiny. A v neposlednom rade tomto smysle. Takisto by sme žiadali aj pre rozvojové krajiny možnosť prístupu k k zmluve TRIPS, pretože by mohli byť určité prekážky. Takže myslím, že to boli pozmeňujúce návrhy a ja už ďalej viac nebudem hovoriť o uznesení, len si myslím, že niektoré z týchto dodatkov by mohli možno trošku to vylepšiť. A ešte jedna vec, vo výbore LIBE bola taká malá diskusia o tom, ako riešiť klimatickú migráciu v tom zmysle, že migranti, klimatickí migranti, ktorí zatiaľ prakticky nemajú žiadnu ochranu v medzinárodnom zmysle, by mohli, byť, mohli spadať pod určitý takýto program nejakej podpory čo nie je celkom taký program, aký je pre utečencov, ale niečo v takom zmysle. E, takže Libe komity, výbor pripraví takéto nejaký návrh, e, aby bolo nejaké nejaké riešenie pre takýchto klimatických utečencov, kým bude existovať nejaké celosvetové poriadne riešenie, a, e, a čo by mohla teda podporiť Európska únia bez nejakého, nejakej veľkého cirkusu. Ďakujem pekne, pán Skešman. Ďakujem, pani predsedajúca. Súhlasím s predrečničkou, že musíme predložiť nápomocné pozmeňujúce návrhy, samozrejme, ale musia sa týkať čisto rozvoja. Ja vítam to, že je tu požiadavka z definície, čo predstavuje doplňujúce financovanie, pretože naozaj dôležité, aby EU hovorila v Dorbane jedným hlasom. Pre tých, ktorí majú záujem, medziparlamentné stretnutie medzi EÚ a Južnou Afrikou sa koná budúci týždeň v Štrasburgu. a tam sa budeme informovať o tom, aká je aktuálna situácia v otázke COP17. Takže ak by sa chceli niektorí poslanci zúčastniť tohto stretnutia, tak sú vítaní a tam sa budú prejednávať aj iné súvisiace otázky. A tam poslanci môžu získať informácie buď e, z mojej kancelárie alebo od sekretariátu z hľadiska toho, že kedy sa bude prejednávať COP17 na tejto schôdzi. Samozrejme, že sú vždy veľmi veľké nádeje. Juhoafričania zdajú sa, že sú pripravení. Ale myslím si, že ako vždy, vždy sú tu tie, veľké, tie dva veľké otázniky, ktoré súvisia s tým, akým spôsobom chcú prispieť a zúčastniť sa Spojené štáty a Čína. Ale čo je podstatné je, aby COP17 bola dohoda. A ak to nebude medzinárodná dohoda, potom to aj nebude vadiť, pretože podstatné je, že táto otázka už bude konečne mať nejakú, nejaké líderstvo. Nejakú. Ďakujem pekne. Chce sa ešte niekto prihlásiť do diskusie? Nie, takže komisia, nech sa páči. Ani vy, dobre. Chcem pripomenúť, že lehota na prekladanie pozmenujúce návrhy je 4. október 12. hodina. E, jedine v angličtine, ale to čo znamená, prosím vás? Aha, kvôli nedostatku času. Ideme teraz na návrh stanoviska rozpočtová kontrola pomoci EU Afganistanu. Pán Kašman. You tomu poslednému oznámeniu, ako viete, och, v rámci ochrany a rešpektovania iných jazykov v tejto inštitúcii, čo je podstatné, keďže zatiaľ máme pozmeňujúce návrhy len v angličtine, chcel by som pre tých, ktorí nie sú až takí dobrí v angličtine, sa pripravia preklady, ktoré pripraví prekladateľská služba pretože ak to nebude, mohli by sme sa docitnúť v situácii, kedy ktokoľvek by mohol to nejakým spôsobom spochybniť, pretože nebudú pozmeňujúce návrhy k dispozícii vo všetkých jazykoch. Takže dúfam, že sa nám podarí zabezpečiť e, preklady. Úplne s vami súhlasím, pán Kašman. Ja sa síce snažím naučiť po anglicky, ale mám s tým isté ťažkosti pre mňa je to ťažké. Podľa mňa je to nepriateľné, teda, že e, to musí byť iba v angličtine. E, vraj treba napríklad 10 dní, ten čas nemáme. E, buď budeme mm, demonstrovať, alebo sa podvolíme, ale nie je to normálne, aj keď sa táto situácia často opakuje. Asi sa to ani nezmení, pretože my jednoducho skláňame hlavu, sme krotky ako Baránkovi, ale ak chce niekto zorganizovať revolúciu, ja som za. Súčasním sa pán Preda. Áno, ja priznávam, pre mňa je to veľmi ťažké. A ja som rozhodla, že keď na budúce budeme hlasovať v naliehavých prípadoch iba po anglicky, tak ja to e, zruším, pretože si to nebudem môcť prečítať e, po francúzsky predtým. Teraz výmena názorov o tej kontro- rozpočtovej kontrole finančnej pomoci EÚ Afganistanu. Výbor Kokobu bude hlasovať v novembri o správe, ktorá obsahuje e, kritickú analýzu istých finančných darov EÚ Afganistanu. Týka sa to aj pomoci, e, ktorú poskytujú rôzni e, darcovia. Ide aj o ťažkosti pri monitorovaní, výkazníctve, audite je totiž to, tá situácia v Afganistane veľmi zložitá pre darcov. Slovo dostane pán spravodajca Görens, on nám odprezentuje tento návrh stanoviska a to bude aj príspevok výboru DV k tejto diskusii. Pán Görens, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička, vážení kolegovia. Ja chcem podporiť vaše slova Pani predsednička, mám e, pred sebou správu výboru Kokobu. Tam sa hovorí o rôznych e, kanáloch, e, ktoré EÚ používa v Afganistane na financovanie tejto krajiny. Ide o rôznych partnerov, ktorí predstavujú výhody, nevýhody. Nechcem o tom hovoriť podrobne. Treba taktiež pripomenúť, že Kokobu zdôrazňuje obmedzené právomoci afgánskych úradov a auditorov. E, riziko korupcie je dosť vysoké a ak sa chceme vyhnúť e, nejakej korupcii v Afganistane, tak jednoducho do tej krajiny netreba chodiť. Taktiež sa tam hovorí o nedostatkoch pri e, spravovaní projektov. Malo sa to zameriava na výsledky, taktiež sa hovorí o auditorskej správe OSN, ktorú poskytuje komisie. Je to teraz e, prekvapujúce. Ja som chcel počuť komisiu na túto tému, prečo vôbec e, je také ťažké dostať sa k týmto dokumentom a potom sú tu rôzne odporúčania na zlepšenie e, monitorovania výkazníctva, na posledenie transparentnosti a koordinácie jednotlivých darcov v teréne. Je to skutočná dilema. A asi nehovorím dostatočne jasne, keď si pýtam kávu a nalievajú mi čaj. Takže ide tu o dilemu. Ak chceme predísť korupcii, tak jednoducho do Afganistanu netreba chodiť, ale ak e, do Afganistanu ideme, tak hrozí, že nás budú kritizovať. Takže treba asi trošku e, podrobnejšie opísať ten zložitý kontext, v ktorom sa nachádzame. EÚ má akčný plán pre Afganistan a Pakistan z roku 2009. Je to užitočný rámec, ale príliš všeobecný. A, ale na obhajobu komisie chcem povedať, že jej činnosti sú eh, v partnerstve s agentúrami OSN na mieste v Afganistane. Výbor Kokobu žiada obozretné využívanie sektorovej pomoci. To nie je zanedbateľné, keďže v Afganistane je škandál, ktorý naozaj poškvrnil e, reputáciu tejto krajiny. Išlo o viac ako miliardu dolárov z Kabulskej banky do Spojených arabských emirátov a taktiež brat e, prezidenta Karzaja bol e, prichytený inflagranty. To nie je zanedbateľné Kabulská banka nespreneverila prostriedky komisie, aj, ale e, treba zúrazniť, že táto banka nie je prepojená na afgánsky štát. Afganistán kvôli tomuto škandálu teraz sa nachádza v zlej situácii. Všetci sa majú na pozore. O tom sa nehovorí v mojej správe, ale chcel som to uviezť, aby ste mali prehľad o tom širšom kontexte, v ktorom som vypracovala správu. Viete taktiež, že eh, tá vojenská zložka začína mať menší význam. Krajiny sa začnú postupne stiahovať z Afganistanu. Už sú viac menej známe aj tie dátumy a taktiež vieme, že Afganistan ešte nie je eh, schopný e, vlastne prežiť sám. Kvôli tomu musíme naďalej byť prítomní v teréne. Ja myslím, že môžeme od, súhlasiť s odporúčaním výboru Kokobu, teda, že by sme použili sektorovú rozpočtovú pomoc. Je to akási stávka do budúcnosti, priznávam, ale ja neviem, ako inak by sme mohli postupovať. Ak dvor auditorov bude uh, kritizovať príliš malý podiel projektov, ktoré by mala v režii výlučne komisia, tak e, samozrejme tú kritiku treba zobrať na vedomie, ale ak e, s tým chceme aj niečo spraviť, tak potom komisii treba e, poskytnúť dostatok personálu. Už som hovoril o škandáloch, bol aj škandál, ktorý e, zasiahol komisiu v 90. rokoch a odvtedy nie je dostatok personálu, teda nie e, toľko, koľko žiada e, komisia, takže sa treba rozhodnúť. Buď chceme, aby komisia mala viac v režii projekty a preto potrebuje viac personálu, alebo jednoducho treba prestať s tou kritikou, ak to nechceme spraviť. Afganistan stojí pred obrovskou výzvou. Ja by som nepovedala, že tá situácia je zúfalá. E, je tu totiž to obrovské ropné a nerastné bohatstvo. Takže to oživenie majú v rukách e, afgánsky lídry. Ja myslím, že by bolo zlé, keby sme im v tom nepomáhali. Eu je naj, naďalej najdôležitejším e, darcom a má teda mimoriadnú zodpovednosť. Ak e, chceme dať šancu tejto krajine aspoň nejakú, tak treba túto pomoc e, zachovať a prispôsobiť projekty, programy na okolnosti, rozvinúť sektorovú pomoc, ak to situácia dovolí a podporiť aj mimovládne organizácie. Ja myslím, že už ich zapojenie by si v Afganistane zaslúžilo aspoň diskusiu. E, ak sa totiž to stiahnu e, vládne e, kruhy, tak niekto to musí zabezpečiť. Takže toľko z mojej strany. Ako som povedala v úvode, nie je to najjednoduchšia otázka, ale ja myslím, že sa treba politicky rozhodnúť. Ja už som načrtol, akým smerom by sa to mohlo uberať. Ďakujem pekne, pán Görens. Pán Berman. Merci, madame la présidente. Ďakujem pekne, pani predsednička. Úplne súhlasím s Šarlom Görensom. Ja myslím, že to čo tu povieme, prispieje k tej správe Kokobu, ale ešte niekoľko politických bodov. Od roku 2001 samotné USA minuli 55 miliard 57 miliard v Afganistane za 10 rokov EÚ. Nemám presné čísla, ale zdá sa mi, že to bude zhruba 15 miliard dolárov za rovnaké obdobie, 10 rokov. Nie, pardon, teda dokopy je to 75 miliard plus Austrália, dajme tomu 100 miliard dolárov za 10 rokov. To je nepredstaviteľný obnos peňazí pre jednu krajinu. A keď sa pozrieme na výsledky, dobre vidíme propagandu, ktorá hovorí, že sa zvýšila školská dochádzka dievčat, ehm, zlepšila sa zdravotnícká situácia, ale za 100 miliard dolarov myslím, že je možné žiadať viac. Možno, že dať e, šek každému Afgáncovi, myslím, že by boli veľmi radi. A sú dva aspekty, ktoré bránia tomu, aby sa peniaze dostali tam, kde treba. Poprvé, obrovská neistota, ktorá sa e, prehlbuje napriek napriek propagande už e, len včerajší atentát e, v centre Kabulu, v tej najbezpečnejšej štvrti proti, e, namierený proti predchádzajúcemu prezidentovi Rabanovi. Potom korupcia ktorá sa taktiež zhoršuje. To nebolo pred príchodom medzinárodného spoločenstva do Afganistanu pred rokom 2001. Talibani možno mali mnohé nedostatky, ale e, bola tu akási totalitná kontrola e, správania občanov a preto korupcia bola obmedzená. A od roku 2001 s korupciou súhlasí medzinárodné spoločenstvo, pretože za každú cenu boli potrební partnery e, voči, v boji voči e, Talibanu, Talibanu a e, Karzaj spolupracoval s, ko, s korumpovanými vojenskými barónmi. Jednoducho hlava, e, ryba smrdí od hlavy. My sme e, vlastne zatvárali oči pre touto situáciou. Prišli obrovské sumy do Afganistanu, kvôli tomu sú tu úplne absurdné ceny za čokoľvek sa buduje s podporou medzinárodného spoločenstva. E, platy sú niekoľkonásobné pre tých, ktorí pracujú pre medzinárodné spoločenstvo, teda Európania, Američania v porovnaní s inými. To má veľmi negatívny dopad na samotnú afgánsku spoločnosť. No a v tomto škodlivom kontexte my hovoríme o kontrole e, výdavkov. Je to, je to pekné a je dôležité povedať, že rozpočtová eh, sektorová pomoc alebo nejaká iná, jednoducho mm, sa musí riadiť prísnymi kritériami, čo sa týka cieľov, ktoré majú byť dosiahnuté. Treba hovoriť aj o, o sprievodných opatreniach, o dobrom vynakladaní finančných prostriedkov. E, fajn, ale nič sa nedosiahne, ak my mm, nepodporíme eh, kvalitný, eh, kvalitné súdnictvo. EU výrazne investuje do tejto oblasti a taktiež treba zaručiť nezávislosť dvora auditorov. V Afganistane sú tam eh, dobrí ľudia, ale nemajú žiadnu právomoc a samotní Afgánci musia často zastaviť vyšetrovanie prípadov korupcie. Ak ide o priateľov prezidenta Karzaja, treba to povedať nahlas, všetci to vedia, nikto to nehovorí, nikto nekoná. Takže treba politicky rozhodnúť, že sa bude bojovať proti korupcii na špici. Bez toho nebude nikdy účinná pomoc, ale nebude ani legitimita pre eh, afgánske inštitúcie v očiach verejnosti a to je mimoriadne dôležité, ak raz má byť Afganistan samostatný. Ide teda o politické rozhodnutia a to treba povedať v správe a ja predložím v tomto zmysle aj pozmenujúci návrh. Ďakujem pekne, pán Berman. Bolo to všetko veľmi správne. Pán Preda teraz. Ďakujem pekne, pani predsednička. V prvom rade blahoželám spravodajcovi k stanovisku. Nadviažem na predrečníkov a taktiež poviem, že zhodou okolností o tejto pomoci Afganistanu hovoríme po odhlasovaní mojej správy o účinnosti pomoci. Ja myslím, že sa bude dať využiť tá moja správa o účinnosti pomoci aj v tomto konkrétnom prípade Afganistanu. Ide o krajinu, ako už bolo povedané, ktorá je dôležitá pre EÚ a sú tu rôzne e, hrozby, nástrahy, ale o tom už dobre povedali niečo kolegovia. Ja iba niečo doplním. Môže sa to potom doplniť pozmenujúcimi, doplňujúcimi návrhmi. Podľa mňa treba jasne povedať, že zlepšenie schopnosti afgánskej vlády na národnej a regionálnej úrovni je dôležité, hlavne eventuálnych monitorovacích e, úradov. To tam musí byť čierne na bielom. A tak ako povedali kolegovia, dôležité je hovoriť aj o úlohe občianskej spoločnosti, ktorá môže poukázať na prípady korupcie. A ešte by som chcel povedať niečo o spolupráci s ďalšími darcami. Tá spolupráca by sa mohla zlepšiť. Opäť e, pod e, kontrolou tých jednotlivých mechanizmov, ktoré by mohli znížiť tú korupciu ak dovolíte, ešte jedna otázka na komisiu. Koncom decembra 2010 sme to schválili uznesenie o novej stratégii pre Afganistan a hovorilo sa tam o možnostiach zvýšenia transparentnosti a zodpovednosti mm, v kontexte finančnej pomoci. Ja poviem hlavne o dvoch veciach. Mala byť vytvorená decentralizovaná databáza o dopadoch tejto európskej pomoci a taktiež eh, možno eh, aké, aké, akýsi prieskum o, o výsledkoch jednotlivých európskych projektoch v Afganistane. Ja by som chcel vedieť, ako to vyzerá s týmito dvoma návrhmi, ktoré sme schválili v decembri 2010. Mohla by o tom komisia niečo povedať? Ďakujem. Spýtame sa ich, ale najskôr pán Kašman. Thank you. Um... Ďakujem veľmi pekne. Ja podporujem prístup pána Gorenca a taktiež aj počujem, čo hovoria kolegovia. Dovolte o niekoľko poznámok otázka transparentnosti a zodpovednosti musí platiť univerzálne v každom aspekte financovania. Takže nevyčlenujme len Afganistan, pretože ak to robíme, tak sa to bude chápať ako ďalší dôvod na destabilizáciu stability, ktorú chceme dosiahnuť. Rovnako nesmieme zabúdať, že problémy Afganistanu vyplývajú z doby spred 250 rokov, napríklad aj kvôli e, britskej účasti v Afganistane v polovici 19. storočia. A keď si pozrieme históriu Afganistanu, tak je veľmi dôležité, aby sme urobili všetko, čo môžeme preto, aby sme podporili Afganistan v tom, čo ja považujem za kľúčovú dobu Ide o to, aby sme tu dosiahli dobrú správu veci verejných. To je zásadné a ja som presvedčený, že teraz by sme nemali spochybňovať naše záväzky voči Afganistanu, ale ich posilniť, pretože vidíme zmeny a potom vidíme veľké kroky späť veľké kmeňové konflikty, ktoré tu ešte stále prebiehajú v Kabul, Kabule a určite aj v regiónoch. To znamená, že EÚ musí ostať odhodlaná aj v čase, keď ostatní váhajú a pravdepodobne očakávať e, stiahnutie z pozície 100% donora e, Afganistanu. Chcel som na to poukázať, pretože treba rozmýšľať dlho, dlhodobo. Áno, prechádzame obdobím ekonomických problémov v Európskej únii a v častiach západného sveta, ale to je nič v porovnaní s tým, čím musel prejsť Afganistan a Pakistan už storočia, eh, hlavne v dôsledku kolonializácie. Ďakujem. Si, monsieur Cashman, je passe la parole. Ďakujem, pán Cashman. Pani Teokarus. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Νομίζω ότι ολόκληρη η διεθνής... Myslím si, že celá medzinárodná komunita, najmä tí, čo boli priamo zapojení do otázky Afganistanu, stále o Afganistane hovorili, ale nie e, prostredníctvom Afgáncov a preto sú tie vzťahy také zložité. Je to osobitný prípad a myslím si, že správa pána Predu je veľmi dôležitá pre kontrolu účinnosti medzinárodnej pomoci. A v prípade Afganistanu musíme mať aj samostatné kritéria. Ja podporujem správu pána Görenca je to veľmi dôležité. Avšak musíme aj poznamenať pri tejto príležitosti, že sa nám nepodarilo potlačiť na žiadnej úrovni korupciu, podplácanie. V Afganistane sa ešte stále vyrába e, heroín a to je ten heroín tej najlepšej kvality v úvodzovkách. A Predstavuje to 90 e, svetovej produkcie, takže tu sa tá situácia od roku 95 vôbec nezlepšila. Vtedy, ak sa pamätáte, existovala v Európe veľká podpora pre Afganistanie, či sa pamätáte na hnutie Závoj preč, ktorý mal pomôcť afgánskym ženám a jednoducho, ale tá situácia sa nezmenila. Vzťahy medzi ľuďmi sú také, ako v minulosti a v nejakej rodine nie je, nie je muž, ktorý prinesie humanitnú pomoc domov, tak rodina ďalej trpí hladom a ženy majú len veľmi málo možností ísť do školy. A pokiaľ ide o mimovládne organizácie, tak tu chcem povedať, že mnohé z nich závisia od vlády alebo je to tak povediac predlžená ruka štátu a preto dochádza k tejto kontrole. Vy predsa viete aj, koľko cudzincov tu bolo e, zavraždených a preto si myslím, že aj keď do tejto krajiny prúdi veľa miliard, tak nám musí byť jasné, že spôsob rozdeľovania prostriedkov nie je efektívny a musíme nájsť lepší spôsob kontroly. Musíme pracovať na úrovni vlády ako aj regiónov, pretože tie sú najviac ponorené do močariska bahna korupcie. Teraz pán Birnau. Iba jednu vec doplním, úplne súhlasím s pánom Kešmenom. Nemôžeme sa nechať odradiť e, touto situáciou v Afganistane, ale treba zmeniť politiku, treba e, zabudnúť na tie e, hrozné bušové roky. Ešte stále sme to nedokázali, ale otázka na komisiu, ak dovolíte. Hovorí sa o hrozbe hladomoru v Afganistane kvôli suchu a e, ohrozuje 3 milióny osôb. Podľa Oxfamu to bolo povedané tento týždeň. Vie o tom komisia, ak áno, čo mieni spraviť. Opäť e, je to ďalší dôkaz, ak ho vôbec bolo treba o neúčinnosti e, vynaložených finančných prostriedkov. Ďakujem pekne. Slovo má teraz opäť komisia. Pani Zinaro? pani Koreka alebo pani Kosta, neviem, dohodnite sa. The... Dobré ráno, ďakujem veľmi pekne za príležitosť tu povedať niekoľko slov a ďakujem vám aj za veľmi cenné pripomienky, ktoré si veľmi ceníme, vážime si aj tento nezávislý pohľad Európskeho parlamentu, ktorý nám pomáha zlepšovať našu prácu a umožňuje nám aj zlepšiť prácu s ostatnými donormi. A samozrejme, ak by ste potrebovali nejaké podrobnejšie informácie o tom, čo povie, môžeme to urobiť aj v písomnej podobe. Afganistan je krajina v tranzícii po rokoch konfliktu, ako sme už povedali, a nachádza sa stále v období interného konfliktu so všetkými inštitucionálnymi slabinami a znamená to aj ohrozenie spolupráce v oblasti rozvoja. Toto je tá realita, v ktorej pracujeme eh, pri poskytovaní pomoci. Taktiež by som chcela zdôrazniť, že komisia má e, prístup dlhodobej angažovanosti a snažíme sa vyvážiť na jednej strane potrebu pomáhať krajine, riešiť ich okamžité potreby a poskytovať služby obyvateľstvu v látanie oblasti E, so, sociálnych a ďalších služieb, ale súčasne sa snažíme aj zlepšovať inštitucionálnu kapacitu, celkový spôsob riadenia krajiny na ústrednej úrovni a snažíme sa dosiahnuť aj zlepšenie inštitucionálnej kapacity v sektoroch, kde pracujeme, to je zdravie, rozvoj um, vidieka, spravodlivosť a policia. Vidíme, že E, donory e, vynaložili už 1,8 milióna eur a stále sme boli toho názoru, že naša práca má byť v súlade s prioritami vlády a s jej politikami vrátanie inštitucionálneho rozvoja. Zameriavame sa na niekoľko oblastí, kde vidíme pre komisiu pridanú hodnotu a pracujeme v duchu delby práce s ostatnými donormi. Je, v, v Afganistane vidíme stále veľkú fragmentáciu práce, nevidíme taký dôležitý, taký veľký pokrok, ako by sme si želali vidieť a je preto niekoľko dôvodov, a je to hlavne preto, že mnohí darcovia sú aj zo e, susedných krajín, ale majú e, aj vojenské úmysly a snažia sa zamerať pomoc do tých oblastí, kde majú vojenskú prítomnosť. Takže tá e, pokrok je nie je až taký veľký, ako by sme očakávali. Snažíme sa koordinovať našu pomoc v súlade s akčným plánom EÚ pre Afganistan. Máme pravidelne pripravované poročné správy, pre ktoré sa predkladajú na diskusiu rade a rada ich schvaluje. Súhlasíme s názorom, že treba posilniť vnútroštátnu správu, inštitúcie, rátanie interných auditových inštitúcií a inštitúcií zodpovedných za e, vnútorné riadenie. Potom sa poskytuje technická pomoc ktorú poskytujú rôzni donory a majú rôzne politiky, stratégie. Je tu potreba toto riešiť v otázkach prechodu, v otázkach eh, obdobia aj neskôr aby to súvisilo aj s témami Bonskej konferencie, ktorá bude v decembri tohto roku. A komisia sa aktívne zúčastňuje na prípravách tejto konferencie. Posledná poznámka, ktorú by som chcel urobiť, a to sú modality realizácie, ktoré uplatňuje komisia tak tieto súvisia s prostredím, v ktorom pracujeme. A len z tohto dôvodu e, využívame e, centralizované riadiace kontrakty e, komisie a neumožňujeme afgánskym inštitúciám riadiť kontrakty práve z dôvodov rizik. Snažíme sa o toto v oblasti zdravotníctva, ale audity ukazujú, že sme ešte nedosiahli náš cieľ. To, nás ale ne, to nám ale nebráni, poskytujeme e, ďalej pomoc a dúfame, že náš nový zdravotnícky program nám umožní zasiahnuť celé odvetvie. Ďalší prístup k implementácii našej pomoci je využitie mm, viac e, darcovských fondov, zverejneckých fondov. Hovoríme o viacerých donoroch USA, Japonsko a iné štáty mimo EÚ. Tam po, e, prispievame do fondu na rekonštrukciu a do fondu na podporu policie. A tu môžeme len povedať, že darí sa nám transformovať tieto zverejnecké fondy tak, že financujeme nielen platy napríklad polície, ale môžeme financovať aj zlepšenie finančného riadenia v odvetvi Takže vidíme tu na pomerne veľký rozvoj. Chceli by sme prejsť aj k rozpočtovej podpore. Pokúšame sa o to, ale aby sme sa tam dostali, tak potrebujeme podmienky, ktoré by nám pomohli. Potrebujeme uspokojivé verejné financovanie, ktoré by nám malo umožniť veriť, že nebudeme mať žiadne veľké rizika a potrebujeme aj odvetvové stratégie. A sú tu ešte ďalšie podmienky, ktoré potrebujeme splniť, aby sme mohli prejsť k priamej rozpočtovej podpore a zda by som mohla tu prestať a ak to potrebujete, ak by ste mali záujem, môžeme poskytnúť aj ďalšie informácie, či teraz alebo neskôr písomne. Merci beaucoup, je vais repasser... Ďakujem pekne. Ešte slovo dostane pán Görens na záver. Nie ste spokojní s odpoveďou? Ešte raz chcete položiť otázku? have nothing, uh on the, the problem of the drought that I was addressing. Uh, Hovorili sme tu ešte o tej otázke sucha, ak sa pamätáte. Mohli by ste na to reagovať? Commission peut-elle répondre? well, uh, regarding... Pokiaľ ide o otázku E, vychádzajúci z posledných informácií, tak tu reakcia e, v oblasti sucha spada do oblasti humanitnej pomoci a budeme v kontakte e, s DGECO a uvidíme, ako môže komisia pomôcť a ako by sme sa mohli zapojiť do systému pomoci v Afganistane. Vieme, že je to práve oblasť poľnohospodárstva rozvoja vidieka. To je to odvetvie, ktoré dostáva veľký podiel našej pomoci. My podporujeme rôzne zavlažovacie programy, ktoré, ako dúfame, by mohli v budúcnosti zmierniť a zlepšiť e, výrobné technológie v tejto krajine, ako aj služby poskytnuté farmárom. A sú to aj programy e, rozvoja, podpory miestneho rozvoja. Spolupracujeme s mimovládnymi organizáciami a teraz začíname pracovať aj prostredníctvom e, štátnych programov. Ďakujem pekne, takže pán Görens na záver. Ďakujem, chcem sa poďakovať všetkým kolegom, ktorí sa vyjadrili k tejto správe. Bolo to naozaj obohacujúce. Teším sa aj na pozmenujúce, doplňujúce návrhy z ich strany. Ja myslím, že je to akási červená línia, ktorá bola viditeľná vo všetkých vystúpeniach. Ja myslím, že tú správu musia mať na starosti Afgánci, aj keď sami to ešte nezvládnu, takže musíme im pomôcť. A taktiež vieme, že času nie je veľa, pretože eh, Američania sa budú pomaly stiahovať, a to nie v závislosti od e, potrieb Afgáncov. A potom sa zmení situácia, pokiaľ ide o pridelovanie pomoci. Provincial Reconstruction Teams taktiež e, zabezpečovali e, bezpečnosť, takže bez nich bude treba vymyslieť nový spôsob spolupráce. Ja som navrhol, že by viac mali byť zapojené mimo vládky, ale taktiež musia byť vytvorené podmienky zaručená bezpečnosť, takže treba posilniť e, policiu. Ak vycvičíte desiatich Afgáncov, tak neviete, či dvaja traja nebudú robiť pre e, Taliban. Zatiaľ mi nik nevysvetlil, čo je to umiernený e, člen Talibanu, takže neviem si predstaviť, ako to bude vyzerať, keď už sa stiahnu všetky vojska, ale predsa len poďme k pozitívnym stránkam. Áno, e, situácia žien sa e, zlepšuje, e, niektoré ženy sa môžu vzdelávať, E, eventuálne pracovať a to nebolo mysliteľné predtým a to je určite e, vďaka medzinárodnému spoločenstvu a Kabul je mesto, ktoré sa od základu zmenilo. Nie, netýka sa to iba niektorých štvrtí, nie. Celý Kabul sa zmenil od začiatku vojny Eh, hospodárstvo taktiež zohráva kľúčovú úlohu, pretože Afganistan eh, je aspoň čiastočne centralizovaná krajina. No a všetko, čo robíme teraz je akási stávka do budúcnosti. Nevieme, či vyhráme, ale ak nebudeme konať, tak eh, prehráme na celej čiare. Treba posilniť správu Afgáncov a my musíme využiť všetky prostriedky na to, vytvoriť partnerstva, posilniť spoluprácu s Afganistanom a ja myslím, že v tejto veci sa komisie nemôže nič vytknúť. Chcem to povedať, odviedli vynikajúcu prácu a treba rešpektovať naozaj všetkých, ktorí e, pracujú v tejto krajine, kde sa nemôžete voľne pohybovať ako e, bežný e, turista s nejakou veľkou cestovkou E, myslím, že treba, e, treba využiť aj ďalších partnerov, ktorí sa už osvedčili. Ja uvediem príklad, mal som ho spomenúť už skôr. Je jedna organizácia v rámci systému OSN, ktorá je príkladná a môže e, prísť s riešeniami. Fond OSN pre populácie a v Afganistane je na čele jedna Saočanka a zo dňa na deň už nemala žiadne e, príspevky od USA, pretože počas Busha bola obvinená z toho, že e, e, podporuje potraty v Číne a to nebola pravda. E, prebiehalo vyšetrenie v Veľkej Británii, ale napriek tomu nemala e, potrebné finančné prostriedky na to, aby mohla aspoň trochu pomôcť afgánskym ženám. Ak by mi ešte niekto mohol povedať o takýchto ženách, tak e, to musím vedieť. Ja som bol zodpovedný na národnej úrovni a Mm, museli sme komisii vysvetliť potrebu ďalších finančných prostriedkov kvôli tomu, že sa e, USA stiahli. Takže táto organizácia naozaj odviedla vynikajúcu prácu. A ešte raz e, sa vrátim k tým mimovládnym organizáciám. Neviem, ako sa môže v súčasnosti komisia do e, takýchto vyjednávaní zapojiť s tým tzv. umiernením Talibanom, ale treba využiť túto príležitosť. Treba vyjednať dostatočnú maržu a vytvoriť dostatočnú bezpečnosť pre prácu mimovládok. A treba teda e, klásť dôraz na nestrannosť mimovládnych e, organizácií. Pretože ak niekto ide do Afganistanu, tak e, to určite má svoj dôvod. Takže treba im umožniť, aby prispeli k rozvoju afgánskeho obyvateľstva. Škoda, že ide, ide iba o stanovisko, pretože sa dá toho povedať veľa aj tak dúfam, že e, náš odkaz sa dostane do uší komisie, ale ešte raz opakujem, že komisia odvádza vynikajúcu prácu v Afganistane. Ďakujem pekne. Dovolte, aby som pripomenula lehotu na predkladanie e, návrhov 26. september, 17. hodina. Hlasovať sa bude 11. oktobra potom. Ďalší bod, apríl. Komisia zverejnila oznámenie o posilnení zodpovednosti EÚ v oblasti financovania rozvoja. Toto oznámenie hovorí nielen o dosiahnutom pokroku vo vzťahu s cieľmi tisícročia, ale Taktiež sa hovorilo o novatorských mechanizmoch, o financovaní opatrení, ktoré majú bojovať proti klimatickým zmenám a taktiež celosvetová správa. Náš výbor chce položiť ústnu otázku Rade a komisii spolu s uznesením. Mm, dostali ste návrh znenia, je to všetko v rámci prípravy konferencie v Durbane o účinnosti pomoci. Najskôr teda dostane slovo komisia, aby odprezentovala to svoje oznámenie a potom dostanú slovo poslanci. Myslím, že pani Ellen sa chce vyjadriť za komisiu. Je tu? Nie je tu. Žiaľ, ste nedali svoju otázku na webovú stránku, takže eh, ja si myslím, že je to otázka znižovania. Takže prvá otázka je, že môžeme ďalej hovoriť, že euro chce ďalej dosiahnuť tento svoj donorský cieľ. Ja nemôžem posúdiť, či to je alebo nie je realistické. Ak naši vodcovia potvrdili záujem dosiahnuť cieľ na posledný, posledných záveroch rady z júna, samozrejme, že je to výzva a už sme povedali ministrom pre rozvoj na zasadnutí rady v júni, že ak budú naďalej pokračovať týmto štýlom, tak samozrejme cieľ nezosiahneme. Druhá otázka je, že odkiaľ má prísť ďalšie financovanie, aké kroky urobí komisia a členské štáty na získanie ďalších príjmov. Peniaze musia prísť od členských štátov, z rozpočtov členských štátov a preto komisia nemôže urobiť žiadne kroky k tomu, alebo v tom smere, aby predpísala členským štátom, ako majú mobilizovať svoje prostriedky ale to, čo spravila komisia v svojom návrhu na ďalší viaceročný finančný rámec, je, že navrhla e, daň z finančných transakcií. A toto by malo byť aj ďalším zdrojom financovania, ktoré by troška znížilo ten tlak na priame príspevky členských štátov, ak by sa tento prístup prijal tu začíname práve ešte ale len diskusie, nielen s vami, ale aj s radou. Potom je tu tretia otázka, ktorá sa týka žiadosti o záruku, že nové a ďalšie fondy budú mobilizované na to, aby sa vyrovnali s veľkými výzvami, ako sú napríklad zmeny klímy a nemali by byť e, presmerované na e, rozvoj, e, pardon, nemali by byť presmerované tak, aby škodili existujúcemu rozpočtu. Ja s tým plne súhlasím, súhlasím s touto požiadavkou, ale samozrejme s tým súvisí niekoľko vecí. Jedna z nich je, že ak podpora na financovanie klímy rozvojových krajín spada do kategórie DAC, tak sa môže vykazovať ako ODA a členské štáty aj komisia ju budú vykazovať ako ODA. Druhá vec je, že potrebujeme jasnú definíciu toho, čo chápeme pod novými a dopiatočnými fondami, prostriedkami. To je odkaz z Kodanskej dohody, a, ale ani na úrovni OSN, ani na úrovni rady sa nevymedzil tento pojem nový a dodatočný a súčasne rada poverila komisiu monitorovať, že či sú financie na uh, rýchly začiatok, nové a dodatočné. Takže to je také zvláštne, pretože my sami nemôžeme prísť s definíciou, s vymedzením, pretože to, čo by sme my vymedzili, by mohlo byť oveľa prísnejšie, než čo nakoniec rozhodne OSN. A preto to musíme veľmi pozorne sledovať. A to je diskusia, do ktorej môžeme len prispieť. Posledná otázka nesúvisí veľmi so samotnou správou, týka sa zapojenia parlamentu do ďalšieho OCD e DAC porovnávania, rovesnického porovnávania a môžem vám povedať, že budete do tohto zapojení. E, zisťovacia misia DAC PS sa začne v októbri. Dátum tejto návštevy do Bruselu je Je to od v tom týždni od 10. do 14. oktobra a komisia chce organizovať osobitné zasadnutie pre e, angažovaných e, poslancov Európskeho parlamentu z PS, e aby ste mali možnosť sa stretnúť s nimi, tak ako to bolo aj v minulosti v roku 2007. Takže určite budete mať ten istý prístup k PS skupine, ako to bolo v minulosti. Tu by som azda skončila a ak máte ďalšie otázky, rada odpoviem. Chcem vám ešte povedať, že keď sa tu pozeráte na návrh, tak som tam našla dve faktické e, chyby a chcela by som vás upozorniť, že možno by ste ich chceli opraviť. Odporúčanie v prvej časti, kde máte všetky odkazy na je tam aj odkaz na eh, Monetary Consensus, ktorý bola prvá konferencia pre rozvoj, ale nemáte tam ten eh, odkaz na dohav a eh, deklaráciu, vyhlásenie z dohav. A to by bolo dobre, keby ste to tam uviedli, pretože to máte odkaz na vlastné uznesenie, to je tretia od konca, kde hovoríte o vlastnom uznesení z hľadiska Doha, konferencie z Dohau, ale tam je teda potrebné uviezať aj ten odkaz na Dohau a financovanie rozvoja. A potom pod bodom 1 vítate správu, ďakujeme. A žiadate niektoré členské štáty, aby zverejnili odpovede. Ale všetky členské štáty súhlasili, že zverejníme odpovede. Urobili sme to, je to na webovej stránke a sekretariátu výboru som dnes ráno poslala link, e, aby ste sa mohli preveriť, že je to k aby ste mohli preveriť, že je to k dispozícii aj online. Chcem ešte raz povedať, že sa veľmi teším, že parlament pripravuje toto uznesenie, pretože to preukazuje, že sme spojenci v tejto otázke. Ďakujem preto výboru ešte raz. OK. Euh, simplement un petit détail, c'est que nous avons vérifié. Et... Jeden detail, overíme si všetky dokumenty, a všetko je na internete od útorka. Je to aj v tých podkladoch, ktoré si môžete vyzdvihnúť e, pri dverách, pri vstupe do tejto miestnosti. A budeme asi potrebovať zorganizovať aj schôdzu z OECD bez komisie. No a ako to spravíme? Môžete nám povedať, ako by sme sa mohli s nimi e, skontaktovať? Contact will happen next week. Myslím, že ten, k tomu kontaktu dojde na budúci týždeň. Zodpovedná osoba momentálne je na valnom zhromaždení na stretnutí Svetovej banky, ktoré sa deje tento týždeň, ale on myslím, že to je jeho, jeho ďalšia úloha, že musí sem musí prísť tak, že to bude asi budúci týždeň sa skontaktujú. Je passe la parole maintenant à Monsieur Cashman. Teraz dám slovo pánovi Kašmanovi. Ďakujem, pani predsedajúca. Ďakujem aj komisii. Máte absolútne pravdu, že potrebujeme určitú alianciu, pretože dohodu, pretože tento výbor e, víta síce záväzky k financovaniu, avšak ale zároveň je dôležité, aby členské štáty dodržali tieto sľuby. To znamená, že keď e, otázka kde financovania je podstatná, e, možno splníme ju vtedy, keď členské štáty splnia svoje úlohy. Teraz e, k otázke toho, že čo predstavujú dodatočné prostriedky. Niektorí hovoria, že to predstavuje, že to odkodanie je to, čo je dodatočné, ale teraz sa zdá, že to celkom tak nie je. Tiež som spokojný s tým, čo ste povedali, aj my takéto všetky opravy či napravy vítame, pretože chceme byť v našom prístupe eh, jednoznačný a presný. Aj treba to takto uvieť v uznesení. Je dobré, že sa na to odvolávate, lebo tým pádom máme vlastne akési meso k tomu, alebo dôvod k tomu, že prečo vlastne kladieme tú našu otázku. Pretože vlastne komisia v našom mene sa zaviaže k nejakomu cieľu a máme cieľ 50 e, e, miliónov a keď to nevieme zabezpečiť, tak potrebujeme kolektívne tlačiť na členské štáty, aby splnili svoje záväzky z hľadiska poskytnutia 1,7 hrubého domáceho e, hrubého národného dôchodku. No, tu máme Belgicko, Švedsko a niektoré malé krajiny. Žiadna z týchto krajín nie je schopná prijať, splniť svoje záväzky v, o výške even 0, 0,7, čiže momentálne ani tých 0,5 momentálne je to niekde na nejakej úrovni 0,3 niečo. To je absolútne nepriateľné, pretože sme tuto sa ocitáme v situácii klimatickej krízy a táto kríza klimatická je tu už celé 10 ročie a my možno sme na tom začali pracovať pred nejakými 5-7 rokmi, alebo hovoríme o tom nejakých 5-7 rokov, ale čo sa týka prostriedkov, tak to je absolútne strašné. Ďalej dopad na e, rozvojové krajiny a na tie najmenej rozvinuté krajiny, ten dopad je úplne strašný. Neviem, e, ako si tlmočníci poradia so slovom, ktoré použil pán poslanec. Jednoducho je to katastrofický dopad to má na členské štáty ktoré majú veľmi nízke príjmy, pretože oni vlastne sú potrestané na oboch koncoch tohto spektra, aj z hľadiska príjmu, aj z hľadiska klímy, aj z hľadiska príjmov. Napríklad pozrime sa na Botswanu, tu som použila ako veľmi dobrý príklad, to je krajina, ktorá má stredný príjem, má obrovské bohatstvo a toto bohatstvo využíva v prospech svojich obyvateľov. obrovské prispieva, alebo má obrovské programy z hľadiska boja proti AIDS, proti z, pre zabezpečenie vzdelávania a podobne. Táto krajina momentálne trpí, pretože sa teraz e, e, svetové hospodárstvo neoberá dobrým smerom. No a potom sú tu ďalšie otázky, ktoré súvisia napríklad s daňou z finančných transakcií. My v tejto snemovni sme už dlho argumentovali, alebo možno nie všetci, niektorí z nás, že je treba hľadať aj nejaké iné alternatívne zdroje financovania, napríklad daň z obchodovania s komoditami, napríklad e, minulého roku Goldman Sachs mal zisk, myslím, nejakú jednu miliardu čisto z obchodovania s polnohospodárskymi komoditami. Jedna vec je kupovať alebo obchodovať s tým a na tom zarobiť to je absolútne morálne neakceptovateľné a to treba riešiť. Takisto sme sa mali pozrieť na to, čo sa deje s krajinami, ako napríklad krajiny e, DRC a tie, ktoré využi- akým spôsobom sa využívajú minerálne produkty alebo minerálne látky. Teda to znamená, že krajiny, ktoré vlastne sú zdrojovými krajinami a majú ale však konfliktné zóny. Ďalej napríklad tiež daň z vyťažených minerálnych látok alebo z ropy a podobne. Toto sú tiež možnosti, čiže si to vyžaduje určité kreatívne myslenie, ktoré by možno, že mohlo prísť od komisie. Ja vždy vidím komisiu ako spojenca a priateľa neakceptujem tak ako v iných krajinách, ako v iných výboroch, že my sme tí dobrí a komisia sú tí zlí. Ja si myslím, že o naše zámery sú rovnaké. Ale ja by som chcela, aby sme pomohli komisii trošku, tu, trošku nafúknúť tie svoje politické svaly, aby sa mohli tieto záväzky skutočne aj splniť, pretože ak nie, budeme každoročne e, publikovať, kedy a ktoré členské štáty neplnia svoje záväzky a budú sa musieť prijímať z toho aj konsekvencie. Takže moja skupina podporí návrh uznesenia. Tešíme sa na odpoveď. Zatiaľ sme pripravili jeden pozmenujúci návrh, ktorý sa týka vymazania článku 17, či odseku 17, preto si myslím, že porovnávania veľmi nie sú nám pomocné. Takže chceli by sme z vymazať e, text, ktorý hovorí, že ako v prípade krajín BRIC, ktoré podľa mňa nie je dobré, pretože keď sa robia nejaké porovnania a podobne, a keď sa porovnáva napríklad s Indiou a podobne, to nevedie k dobrému riešeniu. Tak ako raz povedal Oscar Wilde, že porovnania sú um, sú e, zavádzajúce, tak vtedy možno preto by sme radšej porovnávať tu nemali. Chcel by som teda poďakovať komisii za tú prácu. A... Takže bolo by dobre takže podporujem aj e, komisiu a však žiaľ sú to členské štáty, ktoré využívajú ekonomickú krízu ako výhovorku, nie ako dôvod, ale ako výhovorku, aby mohli nedodržať tie svoje záväzky. Pretože je to jednoduché robiť nejaké záväzky vtedy, keď sa vám dobre darí, a len vtedy, keď e, priatelia stoja pri vás, vtedy, keď ste v kríze, to sa počíta. Ďakujem, teraz dám slovo pánovi Görencovi. Merci. Um... Ďakujem pekne. Asi sa nevyhneme diskusii o poskytovaní rozvojovej pomoci. Nadviažem na to, čo povedal v závere Michael Cashman. Nechcem sa púšťať do podstaty, to by sa podobalo diskusii o pohlavi anielov a myslím, že by sme sa rovnako úspešne dopracovali k odpovedi, ale aby sme uľahčili budúcu diskusiu, myslím, že by bolo predsa len dobré rozvojovú pomoc pre krajiny, ktoré potrebujú bojovať eh, proti chudobe, to je v súlade s pravidlami DAC, od, e, oddeliť od e, pomoci pre krajiny, ktoré e, si nevedia pomôcť samotné. Chudoba existuje v Indii a v Číne, to je pravda, ale oni majú dostatok vlastných prostriedkov a myslím, že treba trošku šetriť európskych dano, daňovníkov. Treba byť úprimný pri prezentovaní účtov a treba e, mať jasno v tom, čo sa vynakladá a čo by sa mohlo ušetriť, ak by všetci konali zodpovedne. A ešte jedna vec na záver. Hodnotenie. Vza- partnerské hodnotenie. Ja by som chcel vedieť, kto sú tí partnery v rámci tohto hodnotenia a taktiež chcem vedieť, do akej miery budú zapojení členovia nášho výboru do takéhoto partnerského hodnotenia v rámci OECD. Je to veľmi dôležité, užitočné a pre náš výbor by naozaj bolo zaujímavé môcť sa na tom zúčastniť. A ja sa taktiež pýtam, či parlament môže byť zastúpený pri nadchádzajúcej diskusii na pôde OECD, keď tam budú veľvyslanci a budú všetky oči uprené na komisiu. Ďakujem pekne ešte, pán Kašman. Tak ako vlastne by pripomenul pán, vlastne ma pripom, pán Görens mi pripomenul jednu vec, zdieľam to, čo teraz povedal, ale chcel som ešte povedať, že keď som počul prvýkrát komisiu, keď tu hovorila o o porovnávaní husy a ja som si vtedy myslel, keď počul som slovo duck, tak som myslel, som, predstavoval som si, že sem nejaké husy prídu do parlamentu. Viem, že to je duck, že to je skrátka. Ďakujem pekne. Chcela by si sa konvencia ešte ujať slova? Myslím, že Mohla by som čiastočne zodpovedať vašej otázky, teda, že kto sú tí, ktorí vlastne preskúmavajú pomoc Európskej únie, teda tí naši partnery, to je Japonsko a Norsko. A za tú druhú časť otázky k tomu nemôžem povedať nič, lebo nie som zodpovedná ani z tej jednotky, nie som z toho oddelenia. Ja im túto otázku posuniem a myslím, že keď sa vrátime, bude to súčasťou diskusie. Mali by ste dostať odpoveď budúci týždeň na sekretariát. OK, merci beaucoup. Avant de conclu- Ďakujem pekne. Predtým, ako to ukončím, chcem pripomenúť lehoty na predkladanie návrhov k tomuto, k tomuto uzneseniu. Je to 22. september 17. hodina a hlasovať sa bude 11. oktobra. Sú nejaké otázky v rámci bodu rôzne? Takže, kedy sa zídeme na budúce? Náš výbor zasadne 4. oktobra v Bruseli od 9. do 12.30 a od 3. do pol 7. potom 10. oktobra po obede a 11. oktobra e, celý deň do obeda po obede. Pamätajte na hlasovacie kartičky. Buďte na čas. Týmto končím našu dnešnú schôdzu. Ďakujem všetkým za účasť. Dobrú chuť.